posunutá na výbor pre právne záležitosti a napokon ECR informovala predsedu parlamentu o tom, že pán Markus Precel už nie je členom tejto politickej skupiny s účinnosťou od 12. apríla 2016. Teraz je eh, jedným z nezaradených poslancov.